skončila, Hlasovať sa bude e, zajtra. Ďakujem za e, prácu a znova vás tu vítam, pani komisárka Jorovna. E, ďakujem, pani, ďakujem pán Katajnen a prajem dobrú noc. Takže teraz prichádzame k ďalšiemu bodu. Vyhlásenie komisie a rady o možnom vydaní Juliana Assangea. Nech sa páči, máte slovo. Vážení členové parlamentu, vážená pani komisárka, ďakujem za túto možnosť, že môžeme hovoriť teraz o možnosť vydaní Juliana Assange. Vieme, e, že e, tu obhavujeme všeobecné e, verejné záujmy. A v tomto význame oznamovatelia hrajú kľúčovú úlohu a preto si za, zaslúžia právnu ochranu. Viem, že o tomto ste diskutovali v rozprave o smernici o oznamovateľoch. My sme sledovali nedávne udalosti, ktoré sa vzťahujú na Juliana Assangea. Eh, Julian Assange eh, utekol do Ekvadoru v roku 2012, aby sa vyhol tomu, aby sa dostal do Švedska a tam eh, bol súdený ohľadom nelegálnych informácií. Jeho požiadavka o azyl mm, bola zamietnutá a bol vydaný do Spojeného kráľovstva a bude tam súdený. Ako všetci viete, 11. apríla e, e, Ekvador stiahol azyl e, pre pána Assangea. Potom ho súdca obvinil z toho, že že prezradil tajomstvo. A súdne orgány viedli vyšetrovania, vyšetrovanie, ktoré môžu viesť k ďalším obvineniam. Chcem e, vyjasniť, že e, e, vydanie Assange totiž spadá do kompetencií členských štátov a preto je záležitosť v rukách britského súdnictva. Chcela by som využiť e, túto možnosť a zdôrazniť to, že podľa rady je veľmi dôležitá ochrana oznamovateľov. Počas posledného mesiaca Európska e, rada a parlament e, sústredili svoje snahy na to, aby dosiahli dohodu o smernici o oznamovateľoch a chcem, aby sa to dotiahlo počas súčasného funkčného obdobia. Dnes to plenárka odhlasovala, e, teda tento text, na ktorom sa dohodli obidvaja zákonodarcovia. Ďakujem. E, ďakujem. Ďakujeme. Teraz za komisiu dostane slovo pani komisárka Jourová. Európsky parlament požiadal komisiu o vyhlásenie k téme možného vydania Juliana Assangea z Británie. Môžem vás informovať, že vydanie medzi Veľkobritániou a USA podlieha bilaterálnej dohode a taktiež dohode medzi EU a USA o vydávaní táto dohoda však neumožňuje vydanie v prípade, že je dôvodné podozrenie, že to môže spôsobiť uplatnenie trestu smrti. Okrem toho súdny dvor tiež rozhodol, že členský štát nesmie presadiť vydanie v prípade, že existuje vážne riziko, že základné práva podozrivého budú ovplyvnené. V prípade, že Švédsko sa rozhodne vydať nový európsky zatýkač, potom, ktorý, potom čo jeden zatýkač už stihlo v roku 2017 a britský súd by musel preskúmať, či poskytne precedens tomuto európskemu zatýkaču pred eh, americkou požiadavkou na vydanie. Existujú v tomto smere nedostatočne jasné pravidla EÚ, skôr len zoznam faktorov, ktoré sa musia zohľadniť na úrovni súdu. Vo všeobecnosti e, musím poznamenať, že Európska komisia nemá kompetencie zasahovať do súdnych konaní, ktorými sa zaoberajú súdy členských štátov. Plne v tomto smere dôverujeme nezávislosti a taktiež profesionálnemu prístupu britských súdov, že príjmú to správne rozhodnutie, keď budú vyhodnocovať e, dôkazy. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Pospíšil za EPP. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcel by som nadviazať na slova pani komisárky. Ja vlastne vôbec nechápem, prečo tento bod vôbec prejednávame na pôde Európskeho parlamentu. Ide o konkrétny trestný prípad, o konkrétne vydanie. Bude sa rozhodovať podľa medzinárodných zmluv o vydaní. Na jednej strane bude rozhodovať britský justičný systém, na druhej strane sú Spojené štáty americké E, teda strana, ktorá žiada o vydanie obe krajiny, e, sú právnymi štátmi. Nie je pochyb o tom, že tento proces prebehne riadne podľa medzinárodných zmluv pri dodržaní zásady zásad právneho štátu. Teda my ako politici si môžeme myslieť o skutkoch pána Assangea e, čokoľvek, buď to môžeme skovať, alebo to odsudzovať. Ja osobne s jeho skutkami nesúhlasím. Dovnievam sa, že sloboda prejavu má svoje obmedzenia a nemôže ohrozovať tam štátne tajomstvá v prípade aktivít pána Assangea, teda vojakov, ktorí bojujú proti medzinárodnému terorizmu, ale to je môj politický názor. A to, či pán Assange spáchal trestný čin, musí o tom rozhodnúť iba súd. Teda podľa mňa je správne, že Európska komisia ako politický orgán nemá žiadne právomoci, na základe ktorých by mohla zasahovať do justičných systémov e, jedného z členských štátov. Teda prenechajme to britským súdom, aby celú vec posúdili procesne, aby zvážili, či boli splnené dôvody na vydanie. Ak áno, tak pán Assange bude vydaný do USA. A ja plne dôverujem americkej justícii, že to posúdia, či z môjho pohľadu nepriateľné konanie pána Assangea eh, je prípadne trestným činom. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Gomeš zo skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem. Vydanie Juliana Assangea do USA je niečo, čo musíme zabrániť. Iba tak totiž dokážeme zabezpečiť, že Európa bude brániť tých, ktorí presadzujú transparentnosť a pravdu. Trumpová administratíva nikdy nebude schopná nestranne posúdiť Juliana Assangea. E, celý tento proces by sa instrumentalizoval Organizácie ako Human Rights Watch a eh, um, ostatné eh, konštatujú, že Assange by sa vystavil riziku dokonca, že bude odsudený na ten najvyšší trest. A v konečnom dôsledku by to mohlo teda takže tak eh, spôsobiť trest odňatia slobody. On bol dostatočne odvážny, že odhalil pravdu, čo sa týka Iraku, Afganistánu a podobne aj čo sa týka praktík v Guantaname, e, tiež sa poukazovalo na konkrétne zločiny USA, tiež dokonca na niektoré e, zločiny e, v Európskej únii. Len si pomyslíme na Wikileaks. Boli to rôzne zoznamy vypočúvania CIA, teda odpočúvania CIA. Toto všetko odhalili Wikileaks. Julian Assange musí reagovať na obvinenia, ktorým čelí eh, v švédskom justičnom systéme. Je tu totiž záruka nestrannosti. Zároveň musíme požadovať, aby sa nevyhovelo žiadosti USA o vydanie. Nejde len o to, že Julian Assange niekomu vadí. Teda nejde o to, že by e, mohol zomrieť, tiež nejde o to, že by dostal právo na azyl, tiež e, nejde o nejaké odhalenia činov Putina. Existujú predsa európske súdy, ktoré majú e, zodpovednosť rozhodovať o Julianovi Assangeovi podľa princípov právneho štátu na to, aby sme Assangea chránili a chránili aj európske hodnoty a zásady, základné práva, ktoré sú platné pre všetkých e, v rámci boja proti zločinnosti. A to sa vzťahuje aj na e, vlády e, jednotlivých krajín. Julian Assange si zasluhuje našu ochranu. Ďakujeme pekne. Teraz dostane Pardon, e, pani Gomeš, ste ochotná prijať e, otázku vo forme modrej karty od pána Pospíšila? Nech sa páči, pán Pospíšil. Ďakujem, pani kolegyňa. Ja som si zaujímavý vypočul vaše vystúpenie ako bývalý minister spravodlivosti. Sa pýtam, ako môže parlament ako politický orgán zasahovať do konkrétnej trestnej kauzy, do konkrétneho prípadu vydania. Môžeme e, na to mať svoj názor na jeho konanie, ale ide o trestnú kauzu vydania. My sme predsa politici, nemôžeme eh, sa takto chrániť, ako tvrdíte, a zasahovať do súdneho konania krajiny, kde prebieha toto vydanie. Ako ho teda chcete chrániť? Na to sa pýtam. Ďakujem. My vieme, že eh, žiadna európska krajina by nemala nikoho vydať eh, do žiadnej krajiny, kde je trest smrti. Žiaľ, tak toto je v USA, je mi to ľúto Assange, ak by bol vydaný do USA, je vystavený riziku obvinenia a hrozí mu a reálne trest smrti a preto z politického hľadiska a právneho hľadiska by nemal byť vydaný ani britským, ani švédským, ani českým súdom. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Urbán Krespo za Gwen Gegel. Gracias. Ďakujem, pani predsednička. Zadržiavanie Assangea, alebo zadržanie Assangea je skutočne temným momentom, čo sa týka slobody informácií, pretože jeho zadržanie sa nás týka všetkých. Údaje, ktoré boli zverejnené vďaka Wikileaks a Assangeovi, umožnili e, odhaliť e, vojnové zločiny, vraždy novinárov a taktiež e, iné vraždy a porušovanie ľudských práv vo svete. Takže my považujeme za nelegálne zadržiavanie Assangea taktiež z OSN upozorňovali na to riziko, ktorému čeli Assange po svojom vydaní do USA. A dnes v tomto parlamente sme schválili e, smernicu ohľadom ochrane pre e, oznamovateľov. Takže pokiaľ by sme, vydal, pokiaľ sme nechali vydať Assange, tak by sme vyslali veľmi nebezpečné posolstvo. Tí, ktorí budú čeliť korupcii a zneužívaniu moci, tí za to draho zaplatia. Pokiaľ dovolíme, že aby Assange bol vydarí do USA, tak v podstate sa vzdávame veľkej časti našej demokracie a vzdávame sa práva na informácie. Takže toto by sme nemali, dámy a pani, umožniť. Ďakujem, pani Eva Žolí. La possible extradition. Možné vydanie Žolina Assangea, zakladateľa Wikileaks do USA, tu nejde len e, o, o tohto muža, o tohto človeka, ide o skutočnú budúcnosť našej demokracie. Musíme brániť, a to veľmi jasne, slobodu informácie, transparentnosť, pretože presne o toto tu ide. Assange zverejnil informácie, ktoré ľuďom vadia, a najmä o vojnových zločinoch informoval, ktorých sa dopustili USA. Oni si nepriznávajú tieto svoje činy, chcú umlčať e, tieto hlasy ktoré na ne upozorňujú. Musíme eh, proti tomu zakročiť, eh, proti takýmto snahám útočiť na demokraciu, na eh, otvorenosť a transparentnosť. Musíme postaviť zodpovedných pred spravodlivosť. Práve takéto odvážne kroky nám tomto musia pomôcť. Ak odsúhlasíme vydanie Assange, tak eh, zajtra budeme vydávať všetkých tých, ktorí zverejňujú citlivé informácie, eh, novinári Guardianu, eh, Le Monde, Spiegel, ktorí zverejňovali informácie z Wikileaks. Francúzsko musí poskytnúť azyl Julianovi Assangeovi a brániť farby transparentnosti. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz sa za e FDD dostane slovo pán Dartmouth. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Takže na úvod taký návrh. Nie je dobrý nápad, aby politici sa snažili zasahovať do právneho procesu. No a v podstate je to až veľmi zlý nápad. Oddelenie politiky a práva je zásadné v západnej demokracii. No a v prípade pána Juliana Assangea, tento človek bol umiestnený do väzby a bol postavený pred súd a bol odsúdený. Sú tam e, taktiež obvinenia z hackerstva e, zo strany Spojených štátov. Takže toto sú jeho obvinenia a preto má byť vydaný. Prebehne vypočutie pred britským sudcom a to, čo rada hovorí, to fakticky nesedí, pretože štátny tajomník nerozhoduje. A mnohí ľudia, vrátane mňa, nie sú až takí spokojní s niektorými rozsudkami britských sudcov, ale nikto, kto trochu vážne e, rozmýšľa, nebude pochybovať o ich serióznosti a profesionalizme. A pani Gomeš a ďalší kolegovia chcú, aby právny postup podliehal politickým zásahom. Toto je môj posledný prejav v parlamente, ale nesúhlasím s vami pokiaľ chcete podriadiť právny postup politike. Toto ide absolútne proti nielen západným hodnotám pani Žoli, ale proti všetkým demokratickým inštitúciám. My ako politici by sme mali túto právnu otázku Juliana Assangea nechať na pokoji. Takže, aký bol ten pôvodný postup, alebo keď bolo to pôvodné konanie v prípade pána Juliana Assange. Bol tam európsky zatýkací príkaz, ktorý nevydal švedský sudca, ale švedský prokurátor. A napriek tomu, že bol teda európsky zatýkací príkaz vydaný, nie je tam v podstate žiadna obrana proti e, vydaniu, proti extradícii a toto je znepokojivé. My tu veľa hovoríme o ľudských právach, ale práve sociálni demokrati, ALDE, britskí liberálni demokrati, všetci títo, ktorí nepremýšľajú, len podporujú nový európsky superštát, sú to tí istí ľudia, ktorí veľmi podporujú európsky zatýkací príkaz a ich zaangažovanosť, čo sa týka e, občanských e, slobôd tak tam by sa to, tam sa to malo uplatňovať aj na pána Assange, čo sa týka občanských slobôd a e, súdneho konania, tak si myslím, že všetky tieto vaše myšlienky sa zastavia v kale. A čo sa týka integrácie, prosím, zamyslite sa ešte raz, tak by ste prehodnotili aj v tejto oblasti svoje názory. Ďakujem. A teraz pán Kolúlu za jednu minútu. My podporujeme oznamovateľov, ale my sme politický orgán, môžeme mať svoj politický názor, na určité fakty, môžeme sa pozrieť, čo sa stalo. Napríklad, pokiaľ by nejaký európsky novinár niečo písal, niečo by odhalilo hľadom Iránu, pokiaľ bude Assange vydaný, tak sa to tým vytvorí precedens a Irán napríklad bude môcť požadovať e, extradíciu nejakého európskeho novinára alebo Turecko, alebo ho budú môcť e, uniesť alebo zatknúť. Čo im poviete? pretože oni povedia, že prezradil nejaké turecké alebo iránske tajomstvo. Takže prosím, nebuďte ponským pilátom, čo sa týka slobody informácií, keď sa tu ukryžovávajú oznamovatelia. Ďakujem. Je tu modrá karta strany Ani Gomeš, príjmate ju. I agree with my colleague uh, Súhlasím s kolegom v tom, že my sme tu politický orgán a môžeme mať svoj politický názor a ten aj máme. Hovoríme, že by nemal byť pán Assange vydaný do USA, ale na druhej strane očakávame, že britské súdy Británia naďalej je v EÚ, našťastie, a sú via- tieto súdy sú viazané našimi zmluvami. A preto tu musíme mať právne dôvody a nie politické dôvody. Prečo očakávať, že sa zabraní extradícii do krajiny, ktorá naďalej má v platnosti trest smrti? Súhlasíte, pán Kluhlu? Ja s vami plne súhlasím, skutočne sa musíme vyjadriť. Ostali sme len hovorili, hovorili, vyjadrovali sa o Venezuele, o Turecku, o všetkom. A vy kolega, hovoríte o právnom postupe, ale bol rešpektovaný právny postup v prípade iných krajín. My zasahujeme a hovoríme, vyjadrujeme sa, prečo nie teraz? Pretože britská vláda je v chaose kvôli Brexitu a teraz sa snažia poslať Assangea preč, ale to nie je pravda. Nesme to tak byť. Vy ste politik. musíte sa vyjadriť, ste proti extradícii alebo nie. Ďakujem. Môžete sa vyjadriť. Pani predsednička, ďakujem, že mi dávate príležitosť zareagovať. Je to právna otázka. Je to jasné. Je to právna otázka. Pokiaľ ste advokát. Vidíte, že politici zasahujú do právneho postupu, tak samozrejme máte názor na vaše, na vaše stanovisko, pokiaľ teda chcete niečo obhajovať. Je to vaše privilegium, máte na to právo, ale ide to absolútne proti spôsobu, akým sú zorganizované demokratické západné inštitúcie. Takže oddelenie výkonnej moci a súdnictva je absolútne zásadné. Ďakujem. Pani Anna Miranda na minútu. Prepačte. Čo sa mám týka môjho kolegu, mám otázku. Mám pre vás otázku, milý kolega. Čo tie procesy v Turecku? Má Turecko pravdu, keď hovorí, že je to právny postup a je treba rešpektovať právny postup v Turecku a nezasahovať. No prečo potom máme toľko vyjadrení proti konaniam v Turecku? Prečo? Dobre, to necháme ako retorickú otázku, alebo chcete sa vyjadriť? Len pár sekúnd. To, čo tu obhajujú kolegovia, to je, aby britská vláda zasiahla do právneho postupu v Anglicku. A to, čo sa týka Turecka, čo ste povedali, je to, a ja s vami súhlasím, že kritizujete Turecko, ja by som si želal, aby moja vláda a ďalšie vlády jasne povedali, že Turecko sa nikdy nestane členom Európskej únie, nezávisle od toho, či Spojené kráľovstvo nebude alebo nie. Ďakujem, vypočuli sme si obe strany, môžete sa o tom ešte hlbšie porozprávať, určite, ale ako ďalšia bude hovoriť kolegyňa Anna Miranda z Zelených. Ďakujem za vaše vyjadrenia. V pondelok som sa mala stretnúť s Julianom Assangeom na ekvadorskej ambasáde v Londýne, ale nešla som tam, pretože ho medzi tým zatkli a bol porušené jeho právo na azyl. Právo na azyl znamená, že sa chránia ľudia pred trestom smrti a azyl, ktorý bol udelený a sa že ho nemal len zachrániť pred elektrickým kreslom, ale aj pred e, pobytom vo vezení za to, že bránil slobodu tlače v krajine, kde nemal e, právo na spravodlivý súdny proces. Ale bohužiaľ vláda Diega Morena sa predala alebo zapredala a taktiež prijali možnosť eh, dlhého väzenského trestu alebo až trestu smrti pre osobu, ktorá jediná, ktorá čo spáchala, bola, že upozornila na porušovanie ľudských práv. Takže nemáme záruky, že USA neuplatní trest smrti a taktiež tu máme list zo strany ekvadorskej vlády, a rozhodne tam nie sú poskytnuté žiadne záruky ohľadom toho, či sa vydá Julian Assange do Spojených štátov. A my v tomto parlamente chceme upozorniť na to, že Ekvador a Spojené kráľovstvo a USA sa koordinovali pri e, zadržaní Juliana Assange, pretože tu je mm, porušená sloboda tlače. Akýkoľvek novinár, ktorý upozorní na takéto konanie, v podstate v nebezpečenstve, takých, ktorí upozorní na korupciu a zneužívanie moci. Ďakujem. Ďalej spontánna rozprava. Pani konečno na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dnes sme odhlasovali smernicu, kde hovoríme toto Oznamovateľia hrajú kľúčovú úlohu pri odhaľovaní prípadov porušovania práva, kde sa poškodzuje verejný záujem a ich predchádzanie, ako aj zaisťovanie blá spoločnosti ako celku. To sme dnes odhlasovali tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že všetky veľké škandály, ktoré boli odhalené pred verejnosťou v roku 2014, ako napríklad LuxLeaks alebo Panama Papers, boli, e, vyšli najavo vďaka oznamovateľom a bolo to vo verejnom záujme. Je mi jedno, či pre vás je Julian Assange hrdina, alebo dezertér, či zradca, alebo bojovník za slobodu slova to teraz e, považujem za sekundárne, ale za zásadné považujem to, že ak chceme chrániť oznamovateľov, musíme chrániť Assangea. Ten má byť vydaný do krajiny, na ktorej zločiny upozornil a kde je prezident niekto, kto považuje novinárov za nepriateľov ľudu. E, Neverím, že by ho tam súdili spravodlivo. E, vďaka Teraz v mene komisie eh, pani eh, Jourova. Vážená pani predsednička, vážení členovia, ďakujem za túto diskusiu. Eh, chcela by som zopakovať, že my máme plnú dôveru v nezávislosť a proporčnosť súdov v Spojenom kráľovstve a takisto chcem pripomenúť základné práva, to, že základné práva budú určite rešpektované v rozhodnutí súdu. Ďakujem. Teraz e, má slovo pani e, Ciot e, za radu. Vážené dámy, vážení páni, chcela by som vám poďakovať za možnosť viesť rozpravu o tejto um, téme. My budeme s pozornosťou sledovať to, ako sa vyvíja prípad pána Assangea. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz e, končím túto rozpravu. E, ukončili sme náš program dňa. E, v práci budeme pokračovať zajtra o 8.30. Program bol zverejnený na web stránke Európskeho parlamentu. Teraz stretnutie odročujem a prajem vám dobrú noc.